vyjadrovali názory z iných výborov, ale aj s dánskym predsedníctvom a s komisiou, za čo by som sa chcela všetkým poďakovať. Ďakujem, pani kolega, a tým e, pádom e, je rozpráva k tomuto e, bodu ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12. A ďakujem kolegom, ktorí sa zúčastnili na, debatu, za, na debate za disciplínu a že odolali pokušeniu pozerať dnešný futbalový zápas a ďakujem tlmočníkom za ich výdrž a trpezlivosť a aj našim službám za pomoc a tým pádom zatváram e, túto schôzu.